s členskými štátmi, ale potrebujeme viac spravodlivosti. Je tu proste jasný stimul aj pre členské štáty. Hlavne tie, ktoré musia priamo riešiť otázky e, Schengenu. Nemôžeme samozrejme všetky problémy riešiť súčasne a musíme si stanoviť priority aby sme dokázali riešiť tie problémy. A toto je teda ďalší významný krok pre posilnenie bezpečnosti na našich hraniciach. Ďakujem pekne. Pán Koelio. Teraz má slovo pán Niedermayer za socialistov. Minúta, nech sa páči. Vieme, že populistické vlády popierajú, a predsa je to tak, že e, systém európskej E, migrácie alebo azylu a migrácie súvisia s tým, do akej miery dokážeme chrániť svoje vonkajšie hranice a ako prispôsobiť finančné rámce týmto potrebám. Jasné, že členské štáty sami o sebe nedokážu sami riešiť otázku migrácie a preto je potrebné, aby Európa zabezpečila pre tieto členské štáty finančnú podporu. Zároveň je treba zdôrazniť, že otázku migrantov nemôžeme len tak externalizovať, nech sa to rieši v nejakej tretej krajine. Predsa máme spoločnú e, migračnú politiku a má byť skutočne európska. Nemôžeme povedať, že tých utečencov proste len vytlačíme niekde von a s tým, že sa vytvoria nejaké záchytné tábory v tretich štátoch. Tu musíme mať iný cieľ na zreteli. Predsa treba zohľadniť aj aspekty ľudských práv, ale pritom si dobre chrániť európske hranice. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Lindermüller. Ďalším rečníkom za ECR, pán Vistisen. Ďakujem za slovo. Hrozné teroristické útoky a nezákonná masová migrácia do EÚ nám ukázali, že sľuby efektívnych kontrolných mechanizmov na vonkajšej hranici proste nefungujú. Nefungovali teda vtedy, keď vznikol Schengen. A musíme tú situáciu opraviť. A preto vítam návrh, ktorý tu je na stole. Je mi ľúto, že väčšina v Európskej únie v Európskej únii teda e, ako by sa obierala iným smerom oproti tomu, na čo poukazovala komisia. To je práve aspekt tej bezpečnosti na vonkajších hraniciach, že sa začalo proste uvažovať o iných veciach. Naša skupina ECR e, sa nemôže len tak ticho prizerať tomu, že Európsky parlament sa proste uberá inám, než by sa mal. A si myslím práve, že e, veľkú nádej, že komisia e, napraví situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Mistisen, slovo má teraz pani Marie Kristín Veržiat za GUE NGL. Nech sa páči. Merci. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem našemu spravodajcovi, ktorý veľa, ktorý sa spravodajkyni, ktorá veľa, veľa energie na tohto vydaložila. žila pokiaľ ide o tento fond finančnej podpory na riadenie hranica víza, to je ďalší finančný nástroj, pretože pre, na bezpečnostné veci nájdeme vždy e, roz, bocu 9,3 miliard eur, k tomu ešte 12 miliard eur na Frontex a toto všetko na informatizačný systém. Zatiaľ to bolo len, pokiaľ to bude samozrejme schválené parlamentom a radou, vybavenia a infraštruktúra, ktorú potrebujete, všetci, budú potrebovať všetci tí styční dôstojníci v členských štátoch. V migračnej otázke to sú ešte ďalšie milióny ďalších 12 eh, miliard eur na Frontex a my sme všetko odhlasovali a externalizáciu hraníc, aj keď zostáva obmedzená, k tomu môžem teda opätovne to len a len privítať. Tieto fondy budú na členské štáty zaslané, takže môžeme si klásť len, len otázku, že kde je vlastne európska politika. Marie Kristin Veržia. E, koska en näe täällä salissa ENF-ryhmän e Gerard Battenia, niin e, siirrän puheenvuoron nyt sitten edustaja Pánovi López Aguilarovi, nech sa páči, máte minútu. Pán komisár Avradopoulos, na tomto zasadnutí e, plenárneho zasadnutia stále podporujeme a, a, e, hm, hm, fond pre e, riadenie hraníc a víza, ako je fond pre azyl a migráciu a tak ďalej. Eh, je to fón, ktorý je mm, pre vnútorné riadenie hraníc, eh, takisto aj fón pre riadenie víz, pretože keď chceme zabezpečiť bezpečnosť, môžeme to urobiť eh, budeme sa snažiť chrániť to najväčšie aktívum európskej štruktúry a výstavby Fond eh, násobuje až 5 krát eh, finančné prostriedky k dispozícii vzhľadom na to, čo je k dispozícii teraz v rámci viacročného finančného rámca 2021-2027. Eh, je to vlastne posilnenie Eh, bezpečnosti vonkajších hraníc. Ale opätovne chceme zdôrazniť, že to nie je spravodlivé, pretože je tam toľko rôznych odtienkov pre, pri ochrane bezpečnosti hraníc, eh, keď rada tak bola proti uh, akémukoľvek poproku, pokiaľ ide o úplné pochopenie migračných tokov a kde naozaj je potrebné urobiť viacej. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem, hovorí pani predsednička, teraz vezmem slovo pani Kienge. Máte jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Schengenský priestor je jeden z najväčších výdobytkov a výsledkov, tých najkonkrétnejších v integračnom procese EÚ to vhodné riadenie šengenského priestoru by malo ísť ruka v ruke s vysokou úrovňou bezpečnosti a to žiada spoločné opatrenia, pokiaľ ide o ochranu vnútorných hraníc, kontroly vonkajších hraníc a tak ďalej. A takisto aj spoločnú politiku v oblasti vízovej. Európska únia urobila krok vpred pre spoločné integrované riadenie vonkajších hraníc s tým, že zároveň slobodu pohybu osôb zabezpečí v rámci svojho priestoru pri plnom eh, dodržaní európskeho akia medzinárodných štandardov. Toto je pre nás veľmi dôležité pre ochranu základných ľudských práv. Tento nástroj by mal byť realizovaný pri plnom eh, dodržaní ľudských práv, pri, eh, ako aj princípov transparentnosti a nediskriminácie, ako aj ochrany E, na medzinárodnej úrovni. Ďakujem pekne, hovorí pani Kienge. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A teraz prejdeme k spontánnej nému e, procesu príjmania vyjadrovania sa jednotlivých rečníkov. keďže aj e, pán Marias, ďakujem. Ďakujem pekne. A pokiaľ ide o túto správu, chcem zdôrazniť otázku hotspotov to je ozaj veľmi vážna téma. Naozaj e, vieme, že napríklad na samose, ale niektorých iných lokalitách je to už ne, temer neudržateľné. A pritom sa poskytlo na tento účel už mnoho peňazí z EÚ. Ale treba to nejak riadiť. Rád by som poukázal, e, teda pán Pulos, Ide o otázku ochrany hraníc v e, Epirose na grecko-albánskych hraniciach. Tam je prítomný aj Frontex, ale žiaľ nezákonní migranti, proste stále sa darí im prechádzať e, cez hranice z Albánska a tam sú proste zaplavené tie dediny. A používajú sa normálne um, e, termovizné kamery, a spolupracujeme aj s colnými orgánmi, pretože aj proste tí sa zapájajú. Ďakujem pekne pánovi Mariasovi. A teraz sa obrátim na pána komisára Avramopula sa a nech, po jeho vyjadrenie, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za túto zaujímavú, aj keď trocha neskorú rozpravu o budúcnosti finančnej podpory na riadenie hraníc a víz. Tým, že sa umožní legitímny spôsob cestovania a pritom sa zabezpečí aj ochrana šengenských hraníc. Toto je vec, ktorá leží na srdci našim občanom. A patrí to medzi významné priority EÚ. Teraz musíme preukázať svoju rozhodnosť a konať. Je to významná priorita. A musíme teda zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na tento účel tým, že vytvoríme tento finančný nástroj a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami na tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár, hovorí pani predsedajúca. A teraz končíme túto rozpravu a zajtra sa bude hlasovať o tejto téme a teraz začneme e, s diskusiou na poslednú dnešnú tému a to je Fond pre vnútornú bezpečnosť predkladá pani Holmajer. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca, pán komisár, vážení kolegovia, kolegyne. Potom e, keďže toto je posledný bod programu, tesne pred polnocou sa venovať eh, vnútornej bezpečnosti a novému fondu. Nuž, ďakujem pekne všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí ešte tu so mnou sú, aj komisárovi, aj sú ochotní ste tejto to, to témou sa venovať. Myslím si, že tento ISF fond e, stále sa zvyšuje jeho dôležitosť, e, pretože tu sa zvyšuje e, hrozba medzerného terorizmu a tiež v boji proti organizovanému zločinu a medzernému terorizmu tak sa, čo, musíme viac pracovať, lepšie a efektívnejšie spolupracovať, musíme si optimálne aj vymeniať informácie, musíme navzájom koordinovať postupy a tiež e, Máme aj príslušnú modernú techniku, aby sme boli čeliť výzvam. A tu hovoríme o výz, Vach, e, tak komisia predložila nové nariadenie a myslím si, že je to veľmi dobrý základ e, pre členské štáty na diskusiu. Ako parlament my sme spoločne sa snažili nájsť e, s veľkou väčšinou, sa dohodnúť na kľúčových bodoch, osobitne zintenzívnenie výmeny informácií medzi v, v, medzi e, orgánmi e, presadzovania práva, aj tými organizáciami. Takisto máme aj možn- úrady, ktoré môžu zabezpečovať aj cezhraničné um, šetrenie a presadzovanie práva v, a boj v rámci boja proti e, zločinu aj v cyberkriminalite, teda počtačovej kriminalite tiež e, budú môcť spolupracovať aj so súkromnými e, subjektami. A tu sme sa naozaj výrazne za to zasadili, aby boli tu k dispozícii prostriedky pre jednotlivé členské štáty, keď si budú pripravovať spoločné programy boja proti týmto všetkým neduhom. A myslím si, že Európa aj, alebo tá tá potreba z bezpečnosti v Európe, ktorý tu občania cítia. E, musíme sa tu naozaj intenzívne a spoločne tomu venovať. Nesmú nám veci zlyhať alebo končiť na hranici. alebo e, tiež musia byť takisto na úrovni, najmodernejšej úrovni e, informácií. No a potom je tu ešte jedna vec, ktorá je trošku možno nezvyčajná, že by sme chceli, aby sa mohli vymeniať informácie aj so spravodajskými službami, e, pretože keď bojujeme s medzinárodným zločinom a terorizmom, je tiež potrebné, aby sme mali príslušné informácie zo spravodajských služieb, aby príslušné európske agentúry, v tomto prípade Europol, tiež musí byť do toho zapojený a mať možnosť informácie analyzovať aj mať prístup a keď chceme ešte lepšie vybudovať Europol, tak je potrebné, aby aj členské štáty naozaj mohli zabezpečiť výmenu informácií aj s Europolom. Chcela by som takisto ešte povedať, že zapojenie súkromného sektoru e, môžeme akceptovať len v takých prípadoch, e, a tu máme aj veľké obmedzenia, a to, že súkromný sektor bude smieť nejakým spôsobom zneužívať informácie, ktorými sa doskuje, najmä pokiaľ ide o počítačovú bezpečnosť, ehm, alebo keď budeme musieť spolupracovať napríklad s bankami, budeme musieť e, s nimi spolupracovať, e, ale e, žiadne informácie nebudú môcť byť nejakým spôsobom zverejňované. Tie budú musieť podliehať tomu osobitnému režimu. A pokiaľ ide o spoluprácu s tretkými krajinami a relevantnými medzinárodnými organizáciami, eh, len vtedy sa nám podarí bojovať s medzinárodným zločinom, keď budeme spolupracovať aj s tretími krajinami. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Rád by som dal slovo pánovi komisárovi Pulosovi, Vážení kolegovia, komisia víta túto rýchlu prácu Európskeho parlamentu pri príprave správy o vnútor, Fonde pre vnútornú bezpečnosť. Ja vám ďakujem za pani Holmajerová za vaše uvedenie. Ja som už zdôraznil, že rozprava, ktorú sme tu už mali, ustanovuje horizontálne ciele e, ktoré pre fondy a, pod, aj potrebu flexibility, aj synergii so všetkými ostatnými fondami a verím, že aj rada čo najskôr príjme svoj negociačný mandát. Ja by som teraz chcel uvieť niektoré z tém, ktoré konkrétne sa týkajú vnútornej bezpečnosti, a teda Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Za posledné roky bezpečnostné hrozby sa zintenzívnili a sú roz rozmanitejšie. E, tiež sa zvyšuje ich cezhraničnosť, to znamená, že samotný členský štát už nemôže konať osamotenie a ochrana občanov je síce národnou kompetenciou. Európska únia hrá napriek tomu dôležitú úlohu podporeť úsilia členských štátov. E, bezpečnosť e, zostane hlavnou témou pre Európsku úniu v najbližších rokoch a európsky občania správne očakávajú od únie aj od vlád, že zabezpečí bezpečnosť veľmi rýchlo sa meniacom a neistom svete. Potrebujeme dostatočné zdroje, ktoré budú podporovať naše e, konanie v oblasti vnútornej bezpečnosti a v súlade s našimi prioritami, ako som povedal, aj v rámci komplementarity s ostatnými európskymi fondami. Preto sme navrhli aby sme posilnili rozpočet pre bezpečnosť, kde sa zvyšuje z 1 miliardy v súčasnom období na 2,5 miliardy v budúcom období. Toto odráža aj politickú dôležitosť, ktorú komisia dáva lepšie riešeniu bezpečnostných víziev, avšak veci sa môžu meniť a vyvíjať a preto verím, že toto zdieľa so mnou Európsky parlament, je mimoriadne dôležité, aby naše financovanie je, bolo flexibilné, zjednodušené a prispôsobiteľné na meniace sa potreby ako by mohol lepšie podporovať tento fond nové a objavujúce sa výzvy. E SF, tento fond sa bude sústredovať na tri veci. Zvýšiť výmenu informácií, zintenzívnenie cezhraničných spoločných operácií a posilnenie e, prostriedkov pre boj s so medzinárodným organizovaným zločinom. Takisto vám bolo možné alokovať e, potreby e, peniaze pre európske potreby v príslušnom čase. A v neposlednom rade bezpečnosť je multidisciplinárna otázka, ktorá sa týka viacero politík a preto pokrývajú viaceré druhy fondov a preto je veľmi dôležité, aby tento fond e, vlastne ustál svoj test v čase. Ďakujem pekne. Komisári. Avramopoulos. Ja antaisin... Ďakujem pekne, pán komisár Avramopoulos. A teraz za jednotlivé politické zoskupenia pani Kienge. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Chcem poďakovať hlavne pani spravodajkyňu pani Monike Holmajer za vynikajúcu prácu spoločne s nami za tých posledných pár rokov nebezpečenstvo, pokiaľ ide o bezpečnosť v Európe, stále narastalo a bolo rôznorodejšie. Výzvy, ktorým teraz čeli Európska únia, nemôžu byť len tak ponechané v kompetencii členských štátov. štátov. Malo by sa naopak zareagovať spoločne a koordinovane na úrovni EÚ, ako aj e, zabezpečiť vhodné finančné prostriedky, preto by sme mohli predchádzať a čeliť eh, tomuto, tejto oblasti, ktorá sa neustále vyvíja. Ale čo zabezpečí vysokú eh, bezpeč- eh, hodnotu alebo úroveň bezpečnosti? Je to potrebné vykonať cestou protiopatrení, hlav tak, a to priamých, aby sme mohli predchádzať terorizmu, závažnej trestnej činnosti k organizovanému zločinu a tak ďalej. Avšak eh, tieto protiopatrenia nie sú dostatočné. Vysoká úroveň bezpečnosti sa môže zabezpečiť tak, že budeme príjmať opatrenia v oblasti prevencie, koordinácie a spolupráce. Chcem poďakovať eh, všetkým príspevkom na tento fón vďaka ktorým členské štáty budú môcť bojovať naozaj násilnému extrémizmu a dokonca radikalizácii. Tolerancia, diskriminácia, mus, netolerancia a diskriminácia musia byť odsúdené je potrebné sa jasne zasadiť za zásadné hodnoty a za ľudskú dôstojnosť. Tento fond by mal byť realizovaný pri plnom rešpekte, pri plnom dodržiavaní práv, ako aj základných princípov, ktoré sa nachádzajú v charte ľudských práv a takisto v rámci medzinárodných povinností. A z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť aj vzdelávanie zamestnancov orgánov presadzujúcich práv, presadzovania práv a aj v, v oblasti ľudských práv a treba identifikovať a vyhnúť sa akejkoľvek forme rasizmu. Ďakujem. Kienge. Ďakujem pani kolegyňa Kienge, hovorí pani predsednička, teraz vám slovo v mene ECR. Pani Stevens. voorzitter collega's Vážené kolegyne, kolegovia, cezhraničné problémy, terorizmus a závažná trestná činnosť, to sú veci, ktoré členský štát o samote nevyrieši. A preto je potrebné a vítané dostať podporu e, pre spoluprácu. Je to významný aspekt integrácie aj ohľadne rôznych databáz EÚ a týka sa to aj ďalších aplikácií a modernizácie systémov IT. Určite treba zdvojnásobiť úsilie, pretože hrozby sa stávajú čoraz vážnejšími. Máme dočinenia s hackermi, a máme aj dočinenia s pedofilmi na internete a tak ďalej. Takže ide o to, že vlastne vidíme vojakov na uliciach, ktorí musia chrániť civilné obyvateľstvo. Takže členské štáty majú pocit, e, že samozrejme aj financovanie takých, takéhoto úsilia by malo byť možno obmedzené, pokiaľ by dochádzalo k obmedzovaniu občianských slobod. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Stevens. Slovo má ďalší teda za zelených pán Romeo Franc. Nech sa páči. Minúta. Nemčina. Vážení kolegovia, predovšetkým by som sa chcel poďakovať spravodajkyni za jej prácu. My potrebujeme viac spolupráce v rámci vnútornej bezpečnosti a sú tam dobré kompromisy, ktoré sú na hlasovanie v rámci toho napríklad využitie programu Erasmus aj pre vzdelávanie policajtov a takisto aj pre orgány presadzovania práva. A preto my budeme hlasovať za túto správu. Predovšetkým, že sa tu požaduje aj spolupráca s spravodajskými službami a Takisto časť prostriedkov bude musieť ísť na spoluprácu so spravodajskými službami. A po druhé, tiež sa tu budú požadovať aj určité vojenské nasadenia. To považujeme za, pre, za problematické. A tiež e, sa tu hovorí aj o tej um, akoby um, ako cestovateľskej kriminalite a tým pádom by sa mohli kriminalizovať aj rôzne menšiny a preto budeme vlastne proti tejto správe. Predsedajúca, ďakujem pekne. Ešte teraz má slovo pani Cornelia Ernst na jednu minútu za GUE. Ďakujem pekne. Myslím si, že nie je žiadne tajomstvo, že vnútorná bezpečnosť nepatrí k našim favoritom, aj keď sa snažíme o lepšenie tu máme e, drastické zvýšenie tohto fondu a ďalšie sú tie operations, e, kde ide o súkromné financovanie, ako aj hovorila už pani spravodajkyňa že mali by sme do toho zapojiť súkromné e, subjekty, to nás trošku trápi. A ten tretí, ten tretia vec je veľmi dôležitá, to je, že spolupracovať so spravodajskými službami a vymieňať si s nimi informácie a podobne. E, pokiaľ ide o ten best practice, e, teda najlepšie postupy, môžem povedať, že my v Nemecku nemáme žiadne best practices v prípade tá tajných služieb. My stále hovoríme, že sú, tajné služby sú pre nás súčasťou problému a nie súčasťou riešenia. Preto toto nemôžu podporiť. Ďakujem pekne, pani Jarst. Teraz e, ďalším rečníkom je pán Sošniec. Minúta. Ďakujem. Táto správa to nie až ako aj jeho obsah však nie je úplne najhorší, ale chýba tam niekoľko vecí a mám troška neurčité výhrady. Poprvé napríklad trest smrti, ehm, pokiaľ nebudete diskutovať e, o treste smrti, nie sme, nemôžeme vyhrať s teroristami, pretože oni môžu zabíjať a my ich zabiť nemôžeme. Ehm, nezabezpečíme ani bezpečnosť všetky tie peniaze a všetky tie fondy budú len vyhodené peniaze bez trestu smrti. Druhá vec, artik, článok 12, tam sa, je povinnosť spolupráce členského štátu s unijnými organizáciami bez ohľadu, že či to financuje Únia alebo nie, tak e, tu sa už končí tá zásada spolupráce. A potom ďalšia vec je ten prvý článok kde postupne chce už Únia všetko riešiť, keď na niečo poskytuje peniaze, ale ja si myslím, e, za každý, krát, za každý produkt, za ktorý má značku Európskej únie, doplácame peniaze do európskeho rozpočtu. Kýtos, edustia Ja nyt sitten puheenvuorolistan... Ďakujem pekne, pán Sošniec. A teraz spontánna rozprava každý aj. Pán Marias má slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Fond pre vnútornú bezpečnosť by sa mal zamerať na boj proti organizovanému zločinu, hlavne cezhraničnému. Toto sú veci, ktoré naozaj treba brať vážne. Navrhujem, aby sme posilnili spoluprácu medzi Gréckom a Bulhárskom pretože sme zaznamenali práve v tejto oblasti zvýšenú mieru cezhraničnej trestnej činnosti. A nakoniec ešte aj e, cez Bulharsko a Turecko, do Grécko sa, teda Turecko, Bulharsko, Grécko, proste toto cestou sa dostávajú e, migranti a aj zločinci e, a napríklad terorizujú e, mesto Solún a potom sa vrátia do Bulharska. Proste niečo s tým treba robiť. Na druhej strane ešte treba povedať, že tento fond pre vnútornú bezpečnosť by nemal slúžiť na financovanie e, spolupráce medzi tajnými službami. Nemal by e, nastať ani taký bod, že by došlo k privatizácii týchto oblast, tejto oblasti. To, to, to je veľmi vážna vec. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Marias, hovorí pani predsednička. A teraz dávam opäť slovo komisii. Pán komisár Avramopoulos, nech sa páči, máte slovo. Vážené kolegyne, kolegyňo a kolegovia, pani predsedajúca, ďakujem za túto veľmi zaujímavú, aj keď krátku, rozpravu. Ide o finančnú pomoc e, zameranú na bezpečnostnú politiku EÚ. Poznamenal som si vaše vyjadrenia, aj to, čo povedal nakoniec pán Marias. A teším sa na mandát rady, aby sme mohli začať trialóg. Ďakujem veľmi pekne a prajem dobrú noc do resničky, ale nie tu, prosím, pekne. Musím úprimne povedať, hovorí pani predsedajúca, že som naozaj dosť unovená. Ale je veľmi dôležité ešte vypočuť si názor pani spravodajkyne, pani Holmare, máte slovo na dve minúty. Nech sa páči. Pani predsedajúca, pán komisár, nuž no dnes majú posledné slovo ženy. Takže keď mám záverečné slovo pred polnocou, tak veľmi stručne odpoveď kolegom. Pre všetkom by som chcela ešte raz poďakovať jedným pravodajcom. Naozaj mali veľmi dobrú, kreatívnu spoluprácu a myslím si, že mali sme aj dobrú atmosféru počas rokovaní keď sme sa pokúšali sa priblížiť a spoločne pripraviť dobrú koncepciu. Pokiaľ ide o tajné služby, naozaj by bola veľká chyba myslieť si, že tajné služby e, budeme ich nejakým spôsobom od nich požadovať. My chceme, to nie je tak, my chceme len spoluprácu Európskej agentúry Europol v oblasti terorizmu. Je to veľmi dôležité, aby informácie, ktoré budú z Eh, tajných služieb môcť byť dobre vyanalizované alebo rozanalizované a posúdi sa potom, že do akej miery potom budú môcť byť použité v prípade vyšetrovania alebo pre policiu. A práve toto je ten zmysel, kde napríklad e, aj v Nemecku e, vieme, že napríklad je jeden prípad, kde, ktorý by sa neodhalil bez e, zapojenia tajných služieb. Nechceme nejakým spôsobom kontrolovať, alebo čo tajné služby, to je kompetencia členských štátov vonkoncov. Nie, len chceme transparentnú spoluprácu s nimi a to považujeme za zmysluplné po druhé militárne e, nasadenie, vojenské nasadenie v EU, to je absolútne len pri konkrétnom prípade, keď napríklad vo Francúzsku alebo v Belgicku napríklad e, sú tu, napríklad keď bola, bol útok e, vo, teroristický a vo Francúzsku, tak vtedy boli povolané vojenské z, je, jednotky a to je naozaj len výslovenie v konkrétnych prípadoch. To je tiež otázka, ktorá spada aj pod kompetenciu členského štátu. A, a posledná vec, ešte v tejto snemovni by som chcela povedať, e, že pokiaľ ide o trest smrti, keď tu ešte niekto vyťahuje túto tému, tak naozaj už neviem, pretože my máme chartu základných práv a nebudeme sa bojovať s teroristami ich metódami. My chceme odpovedať e, metódami právneho štátu, našimi zákonmi poskytnúť odpoveď a jednoducho necháme súd, aby vydal rozsudok a my chceme nakladať s týmito osobami právnym spôsobom, spôsobom právneho štátu. Ďakujem pekne pani Holmajerovej. A týmto sme dokonč- skončili túto rozprávu. Hlasovanie bude zajtra. A ďalšie rokovanie pokračuje zajtra o 9. ráno v stredu 13. Eh, marca od 9. do 14. a od, 3, od 15. do 24. A e, program rokovania je na internete a prajem všetkým, kto ešte tu je, ako aj tlmočníkom, dobrú noc.